pani predsedajúca uh, príjemné popoludnie dámy a páni kolegyne a kolegovia. Ehm, pokračujeme v našej schôdzi. Ehm, zo včerajšej schôdze k dispozícii. Sú k nej nejaké pripomienky? Ak nie, túto zápisnicu považujeme za schválenú. A pristúpime k prvému bodu na našom programe, ktorým je naliehavá klimaticko-ekologická situácia. Tematická rozpráva k tejto téme. Ja by som chcela informovať poslankyňa poslancov, že k tomuto ehm, bodu nie je žiadna možnosť catch the eye, spontánnej diskusie a nie sú akceptované ani modré karty. A týmto otváram e, diskusiu a dávam slovo ako prvej pani Miriam Dali. Thank you. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedajúca. Ďakujem kolegyňam a kolegom, a, ktorí tu sú, a zástupcom fínskeho predsedníctva. Dúfam, že naliehavá situácia v oblasti klímy Eh, je dôležitá aj pre komisiu, takže sa k nám pripojí snad niekto aj z komisie. Eh, hladina morí stúpa čoraz rýchlejšie a extrémne udalosti, ktoré sa predtým diali raz za storočie, podľa odhadov budú nastávať do roku 2050 každý rok na mnohých miestach na svete. Lesné požiare, tie tiež eh, majú vzráz na frekvencii do konca storočia. A toto nie sú nejaké moje slova, toto je len niekoľko zo záverom medzivládneho panela o klimatickej zmene OSN prezentoval vo svojej ostatnej správe, ktorá bola publikovaná v tomto septembri. Tá, tá formulácia klimatická zmena, klimatická naliehavá situácia e, sa odráža medzi stenami miest aj vnútri budov, ako je tento parlament. A my počúvame retoriku tých, ktorí sa domnievajú, že klimatickú problematiku treba riešiť naliehavo, ale potom, keď príde na e, lámanie chleba, tak rýchle uskočia a keď sa začne rokovať o konkrétnych cieľoch, tak e, mlčia. Ľudia, ktorých však postihujú záplavy E, búrky a požiare od nás žiadajú, aby sme nejakým spôsobom riešili koreňové príčiny, ktoré vedú k týmto extrémom e, a výkyvom počasia a preto my ako socialisti a demokrati apelujeme na to, aby sme e, sa postavili tvárou v tvár k tejto naliehavej klimatickej situácii a riešili ju. Toto je naliehavá situácia, ale konštatovať to nestačí, pretože ak vám horí dom, tak nestačí stlačiť ten gombík, ktorým privoláte požiarníkov a čakať. E, musíte e, alebo teda v ideálnom prípade sa snažíte hasiť tiež, e, zistujete, kde tí požiarníci sú a presne toto musíme robiť aj my v rámci nášho dlhodobého sociálneho, ekonomického a ekologického plánu. Si musíme stanoviť ambiciozne ciele, podporiť ich financiami a dosiahnuť aj reálne vynúcovanie. Na to treba vyhradiť peniaze na na, na prechod na tento nový systém a to už na budúci rok, a to aj na verejnej úrovni členských štátov, na európskej úrovni a na súkromnej úrovni. Dosiahnutie uhlíkovej neutrality vyžaduje transformáciu, ktorá má potenciál vytvoriť nové pracovné miesta a zabezpečiť našu vyššiu priemyselnú eh, konkurencieschopnosť, vyššiu odolnosť do budúcnosti a lepšie zdravie našich občanov. A socialisti a demokrati preto apelujú, aby vznikol ambiciózny plán hlbokej dekarbonizácie. Treba presunúť dotácie e, z oblasti fosílnych palív na čisté e, spôsoby výroby elektriny. My potrebujeme zabezpečovať a podporovať biodiverzitu a nový model pohospodárstva, ktorý e, zabezpečí ekologické ciele a zároveň ciele sebestačnosti potravín. Treba rozpracovať plány na boj proti deforestácii a plány reforestácie. Treba podporovať nové technológie, ktoré budú riešiť nedostatok pitnej vody treba renovovať e, naše budovy a zabezpečiť, aby existujúce stavby, aj budúce stavby boli energeticky účinné a okrem e, vytvorenia silného fondu na podporu na prechod na túto e, novú ekonomiku musíme, pod, musíme uplatňovať ciele toho, aby nikto nezostal pozadu. My sa chceme do roku 2015, do, do roku 2015 bolo potrebné dosiahnuť určité zníženie E, emisí skleníkových plynov, ktoré sa takmer podarilo dosiahnuť. Treba sa dekarbonizovať, dekarbonizovať lodnú dopravu prostredníctvom využívania e, alternatívnych palív a zvyšovania účinnosti a treba e, bojovať proti likvidácii morských biotopov. Mladí ľudia teraz začínajú o tejto veci hovoriť, začína ich to zaujímať. Hovoria o kríze a vidia, že ak s ňou nič neurobíme, tak No to bude zlé. Ak niečo spravíme, tak sa situácia môže zlepšiť. A my ako socialisti a demokrati si vyberáme túto druhú možnosť. Ďakujem veľmi pekne. Thank you very much. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďalším rečníkom bude v mene e, fínskeho predsedníctva pani ministerka. Ďakujem, vážená pani predsedajúca, vážené poslankyne a poslanci tohto Európskeho parlamentu. Chcem vám poďakovať za túto veľmi dôležitú rozpravu v mene fínskeho predsedníctva. Klimatické zmeny sú e, záležitosťou, ktorá sa dotýka všetkých a na svete už pozorujeme naozaj devastačné dôsledky týchto klimatických zmien a ak chceme niečo robiť, musíte, musíme to urobiť teraz a to na základe najnovších e, vedeckých poznatkov, najmä tých, ktoré produkuje e, IPCC vo svojej správe E, ostatný správ, kde hovorí o zvýšení teplot e, na celosvetovo 1,5 stupňa oproti predindustriálnym, predindustriálnym úrovňam. Teda ukazuje sa, že e, sme už dosiahli jednostupňové zvýšenie a každý rok sa zvyšuje táto teplota o 0,2 stupňa. Globálny nárast by mohol čoskoro po roku 2060 dosiahnuť 3 stupňov oproti predindustriálnym úrovňam a bude ďalej rásť. Takéto sú aspoň teraz odhady. Klimatické zmeny prispievajú k redukovaniu globálnej biodiverzity zdrojov pitnej vody a e, zhoršovaniu ekosystémov. Arktická oblasť e, sa ohrieve viac než dvakrát rýchlo ako zbytok sveta, čo spôsobuje e, regionálne, ale aj nadregionálne negatívne dôsledky. A v zmysle tejto správy OSN tie štátne príspevky alebo jednotlivé príspevky signatárov Eh, nie sú dostatočné na to, aby sme dosiahli eh, ciele, ktoré sme si vytýčili v Parížskej dohode. Takže hoci nebol dosiahnutý dostatočný pokrok do tejto chvíle, ja, do týchto, ja vidím eh, ochotu byť ambicioznejší. Teda je tu na jednej strane zväčšujúce sa penzum vedeckých poznatkov, ale aj angažovanosti medzi občanmi celého sveta je vidno, a to je veľmi pozbudzujúce, že občianská spoločnosť a občania, osobitne mladí, apelujú na to, aby sme boli ambicioznejší a e, hoci ľuďmi spôsobená klimatická zmena mení spôsob, akým v postindustriálnom veku vyrábame a spotrebúvame, e, pre mladých ľudí dnes je dôležité, aby sme tento spôsob, tento systém zmenili tak, aby táto planéta bola obyvateľná aj pre generácie, ktoré prídu po nás. Akčný, teda summit pre klimatickú aktivitu minulý týždeň bol ďalšou takouto iniciatívou, kde eh, sme mohli preukázať politickú vôľu, podporiť eh, plnenie dohody z Paríža. A práve táto kolektívna vôľa, ktorou sa zaviažú vlády, firmy a členovia spoločnosti je potrebná na to, aby sme dosiahli ekonomickú transformáciu, transformáciu spoločnosti, ktorá bude potrebná na to, aby sme sa vyhli katastrofálnym dôsledkom klimatických zmien. Európska únia je odhodlaná e, pomáhať pri sprísňovaní globálnych ambícií a naďalej e, úspešne oddeluje svoj hospodársky rast od emisí od, od, medzi rokmi 2090 a 2007, pardon, 1990 a 2017 sa zvýši, sa zvýšilo, zvýšil výkon hospodárstva o 57%, zatiaľ čo emisie skleníkových plynov sa zvýšilo na 22%, čiže členské štáty, niektoré členské štáty do roku 2020 plánujú dosiahnuť e, ešte nižšie ciele, alebo teda ambicioznejšie ciele znižovania emisie skleníkových plynov a do roku 2030 e, tiež je možné, že niektoré štáty dosiahnu stanovené cieľa a tým potom splňa Parísku dohodu, ale politiky, ktoré má dnes Európska únia, nie sú dostatočné na to, aby sme dosiahli zmenu, ktorá je potrebná, ak chceme naozaj e, dosiahnuť tie ciele e, zvýšen, globálne zvýšenia teploty, ktoré sme si vytýčili v dohode. A preto bude potrebná globálna dohoda v nasledujúcich desaťročiach a e, s týmto cieľom sa vyžaduje od všetkých strán aby vytvorili dlhodobú stratégiu znižovania emisí skleníkových plynov v zmysle eh, konvencie OSN do roku 2020 a toto sa požaduje od Európskej únie. Takže Európska únia bude musieť vytvoriť takú dlhodobú stratégiu. Od novembra minulého roka Rada rokuje o tom, ako dosiahnuť klimatickú neutralitu v zmysle Parížskej dohody na základe strategickej dlhodobej vízie komisie Čistá planéta pre všetkých, Clean Planet for All. Eh, táto ekonomická a spoločenská transformácia bude vyžadovať e, snahu zo všetkých strán, zo všetkých sektorov hospodárstva a preto je veľmi dôležité, aby táto diskusia e, bola široká, e, inkluzívna a čo najširšia v celej Európskej únii a vo všetkých členských štátoch. Tento prechod zasiahne všetkých a musí byť správne manažovaný tak, aby sa zabezpečilo, že bude e, dosiahnutá spravodlivosť pre všetkých občanov. My musíme e, zohľadniť špecifika členských štátov a regiónov a zabezpečiť to, aby nikto nebol ponechaný stranou. Na druhej strane tento prechod predstavuje veľké, veľké príležitosti pre tvorbu pracovných miest, technologický vývoj a z toho vyplývajúci ekonomický rast. A aby sme tento potenciál využili, je potrebné zvýšiť investície do výskumu a vývoja a zároveň chrániť e, náš priemysel pred globálnymi tlakmi konkurencie partnerov, ktorí sa nezaviažú plniť tieto cieľa. E, cieľ dosiahnutia neutra- e, klimatické neutrality do roku 2050 v EÚ a niektoré členské štáty už stanovili ciele, ktoré majú prispieť k tomuto cieľu, to je ďalšia oblasť. A tu, tu naďalej pracujeme na dohode, ktorú budú môcť podpísať všetky členské štáty a tešíme sa na to, keď Európska rada uzavrie svoje usmernenia k tejto klimatickej vízii e, do ro- konca roku 2019, do konca tohto roku. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ja ďakujem vám, pani ministerka. Teraz menom komisie, pán komisár Oettinger. Máte slovo. Vážená pani predsedníčka, vážené poslankyňa a poslanci, e, vážená pani ministerka, ktorá tu dnes zastupuje predsedníctvo rady, ja dnes zastupujem môjho kolegu, ktorý musel ale odcestovať a, a som rád, že môžem s vami viesť túto rozpravu. Nový parlament, no a aj nová komisia, ktorá sa ujme práce čoskoro, iste právom udržateľnosť, ochranu klímy a ochranu životného prostredia právom vyhlásila za prioritu. No a platí pre väčšinu poslancov z tohto parlamentu. No a pritom môžeme stavať na základoch, ktoré položil predchádzajúci parlament a Junckerová eh, komisia, kde o eh, budovanie spoločných pravidel, eh, noriem, aj dodržiavanie na celosvetovej scéne. Môžeme tvrdiť, že Európa ukázala veľké ambície ešte pred konferenciou v Paríži, no a vyhlásila, že chce udržať nárast teploty výrazne pod hranicou 2 stupňov, e, v prípade možnosti do 1,5 stupňa, no a e, myslíme to vážne. Tak ako mnohí ostatní na celosvetovej scéne, aj keď nie všetci. Je dobré pristúpať k tomuto problému európsky a preto my národné, národné mimoriadné cesty považujeme za Ehm, časť riešenia iba, nuž eh, európske riešenie, európsky prístup eh, je veľmi zmysluplný. Máme systém ETS, systém obchodovania s emisnými kvotami, eh, pričom sa hovorí o, hovorí o redukcii množstva vypušťaných emisí a nebyrokraticky a trhovo môžeme 50 našich emisí s ohľadom na cieľ roku 2020 a 2030 a klimatickú neutralitu do roku 2050 môžeme ďalej rozvíjať. Systém ETS funguje. Funguje pre energetiku, pre priemysel. Nie hm, som zaradená mobilita, doprava, hm, je tu zahrnutý, hm, sú tu zahrnuté budovy, bývanie, kúrenie a elektrický prúd v budovách a nie je sem zahrnuté ani polnohospodárstvo. Ja myslím, že pre novú komisiu a pre nový parlament um, bude zaujímavé zaoberať sa otázkou, či systém ETS uh, trhovo nerozšíriť aj na dopravu a dokonca aj na budovy, vykurovanie, uh, chladenie a spotrebu elektrickej energie. V niektorých členských štátoch už tomu prijali prvé, prvé kroky, ale primárne sú tu najlepšie európske riešenia. Aké sú možné nástroje, ktoré vám navrhne komisia, no a môj kolega Franz Timmermans v rámci komisie von der Leyen bude tam lídrom. On zodpovedá za Green Deal, ktorý v priebehu 100 dní po nástupu do funkcie novej komisie predstaví vám, komisii a verejnosti aj rade. Jednoznačne platí, že v prvom rade treba staviť na technológie, treba staviť na moderné technológie, ktoré uh, sú energeticky účinnejšie, e, ktoré viažú emisie a tým e, prispievajú výrazným dielom e, k dosahovania cieľov a Horizon, Horizon Európa je pritom dôležitým programom. Po druhé, myslíme, že aj v budúcnosti systém ETS a možno vyňatie množstiev a tým nárast cien na tonu sa môže stať skutočnosťou. No a parlament tu je v centre všetkých rokovaní a ja si myslím, že tomuto by sme sa mali opätovne venovať. Po tretie, cieľ znižovania je 30 No a tým balíčkom Clean Energy Package alebo balíčkom Mobility podľa našich výpočtov môžeme dosiahnuť do roku 2030 minus 40 dokonca minus 45 No a teraz eh, sa, ide diskusia o 50 alebo dokonca ešte vyššej percentuálnej hodnote. Ja myslím, že treba vyhodnotiť dopady a rozhodnúť o tom, či eh, balíčky eh, posledného parlamentu doplníme alebo dokonca revidujeme. Ďalej ide o obchodné dohody, keďže Európa vytvára len približne 9 všetkých emisí skleníkových plynov vo svete, tak obchodné dohody s inými partnermi a spoločné znižovanie emisí eh, dáva veľký zmysel. Európa má dnes dôležitú úlohu. Uzavrali sme obchodné dohody so Singapurom, Austráliou, Mexikom, Mercosurom o vývoze, dovoze, investíciách No a v rámci nich eh, musíme eh, zaistiť, eh, že udržateľnosť bude dôležitou súčasťou obchodnej dohody. Bude sa musieť preveriť, či pre dovozy do Európskej únie, či sa dá predísť carbon leakage, či hospodárska súťaž, alebo či budeme brať nejaké nejaké poplatky za CO2. Treba to preveriť, preveriť, či je to zlučiteľné z VTO, aké je to z hľadiska práva hospodárskej súťaže a v prípade potreby sa musíme pripraviť aj na obchodné spory a obchodné vojny, ak to bude nepriateľský akt Washingtonu DC alebo ktorých iných. Treba zvážiť, či náklady a úžitok aj politicky budú v rovnováhe. Nový rozpočtový rámec kde sa dostávame pomaly do cieľovej rovinky, kde mainstreaming 25% všetkých investícií, všetkých výdavkov eh, venovať ochrane klímy bude to 40 miliárd alokovaných v rámci programov. Pri niektorom programe je to 40%, pri inom programe, v prípade iného programu 60%, v prípade iných programov je to aj 0%, pretože eh, so životným prostredím a ochranou klímy nie sú spojené. No a v rámci rozpočtového rámcu, rámca by sme mohli vysvetliť Just Transition Fund, Fond spravodlivej transformácie v Európskej únii. V 12 členských štátoch je 41 uholných regiónov no a štruktúrálne zmeny, aby sme urýchlili v týchto regiónoch, v Polsku je 19, a to je dôležitý cieľ. E, včasné ukončenie využívania uhlia na e, vykurovanie alebo výrobu elektrickej energie. Ale tým musíme zaistiť, že nebude to mať negatívne dopady na pracovné miesta, zamestnancov, sociálnu spravodlivosť v rámci štruktúrálnych zmien. Komisia k tomu teraz pripravuje úvahy, ako by sa takýto fond spravodlivé transformácie dal konfigurovať, ako musí byť dotovaný a ako, aké podmienky budú potrebné na čerpanie prostriedkov. No a každý vstup Európskeho parlamentu v nadchádzajúcich týždňoch bude veľmi dôležitý. EU Invest, štruktúrálne banky Európy budú v každom prípade súčasťou nástrojov v rámci Green Deal, ako môžeme verejné prostriedky európsky, národne, regionálne a súkromné prostriedky čo najlepšie by sa dali aktivovať. Stručne povedané, a váš, váš, váš rozpráva je takým štartom. Green Deal komisie von der Leyen a Timmermans bude a, konkrétnym základom pre vaše rokovania. No a dôležitý tým na prácu predchádzajúceho parlamentu a že si udržáte, udržíte smer, ale posilnite alebo zvýšite rýchlosť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz v mene politických skupín, v mene skupiny Európskej ľudovej strany na dve minúty dostáva slovo pani De Lange. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Je jasné, že boj proti klimatickým zmenám je jednou z najväčších víziev na našej doby, a správne už bolo povedané, je to jedna z kľúčových priorít novej komisie. A ako kresťanská demokratka si myslím, že my túto planetu eh, nevlastníme, eh, strážime ju, udržiavame ju pre ďalšie generácie. No a preto máme morálnu povinnosť dávať na ňu pozor. No a v rámci tejto rozpravy eh, som si istá, že sa ozvoje hlasy, ktorí ukážu vstýčený prostredník ďalším generáciám, budú tvrdiť, že klimatické zmeny neexistujú, budú odmietať zmeny a budeme aj tých, ktorí eh, presne nám hovoria, čo máme robiť alebo nemáme robiť, že treba zatepliť dom, že treba si kúpiť Teslu, aj keď eh, vy eh, musíte skutočne obrazať každú korunu. No a preto EPP si myslím, že musíme nájsť tretiu cestu. Tretiu cestu, ktorá boje proti klimatickým zmenám, ale zohradňuje aj ľudí, ktorí, ktorá nekladie to premeno na tých, ktorí ho budú najťažšie znášať. No a dobre hovoriť o fonde na spravodlivý prechod a podľa EPP nemali by sme mať len Green Deal alebo európske klimatické právo, ale potrebujeme tiež silnú priemyselnú stratégiu na to, aby sme zaručili, že budeme mať čistý, najinovatívnejší priemysel, ktorý udrží pracovné miesta pre budúce generácie, ktoré to budú potrebovať. No a keď kolegovia hovoríme o udržateľnosti, hovoríme o v troch pohľadoch. Udržateľnosť, ktorá je v každom prípade environmentálna a boje proti klimatickým zmenám, ale tiež hovoríme o sociálnej a ekonomickej udržateľnosti. Potrebujeme silný priemysel na to, aby sme zaistili, že dokážeme bojovať proti klimatickým zmenám. Ak kolegovia dokážu pracovať na týchto troch aspektoch, tak EPP v každom prípade bude eh, partnerom. Ďakujem pekne. A teraz v mene skupiny Progresívnej aliancie socialistov a demokratov na dve minúty dostáva slovo pani Fricon. Pani predsedníčka, Pre mňa je veľmi dôležité, aby sme sa venovali medzinárodnému panelu OSN pre klímu, pretože sa domnievajú, že ešte je možné, aby sme túto tendenciu zvrátili a aby sme dodržali ciele Parížského dohovoru. Ale treba zareagovať už teraz. Európska únia zohráva veľmi dôležitú úlohu v tomu, tak ako socialistka. Pre mňa je absolútne zrejme, že Európa musí ukázať cestu, že má byť lídrom a že má dosiahnuť takú spoločnosť, ktorá by chránila klímu. Preto je aj dôležité, aby sme znížili mieru emisí v rámci politiky energetiky Európskej únie. Mali by sme sa venovať verejným, eh, pardon, čistým zdrojom energie a takisto mali by sme eh, sa venovať práve oblasti eh, verejnej dopravy, ako aj ostatným dopravným prostriedkom, aby sme znížili ešte viacej a čo najrychlejšie emisie skleníkových plynov. Oveľa viac ako teraz reagujeme s tým, že budeme samozrejme rešpektovať Parísky dohovor. Ale aby sme to dosiahli, tak na to potrebujeme na politickej úrovni ukázať cestu a my, socialisti, sme na to pripravení. Pre nás je absolútne zrejme, že musíme brániť e, ekologickú spoločnosť a sociálnu spoločnosť. My sme presvedčení o tom, že spoločne to dosiahneme. A takisto sme presvedčení, že môžeme brániť e, obidvoje, tak znižovanie emisí skleníkových plynov, ako aj zvyšovanie uh, hospodárskeho rastu. A preto potrebujeme vytvoriť aj nové pracovné posty. Preto aj pracovný trh sa určite zmení. A je v našej zodpovednosti, aby sme napomohli zvyšovaniu kompetencií našich občanov, aby sme k týmto zmenám mohli pristúpiť. Preto je veľmi dôležité, aby sme pochopili, že je to naozaj cieľ, ktorý je hodný brániť. Ja som švédska, švedka. Pochádzam z krajiny, kde socialistická vláda bráni boj za klímu a veľa do toho investuje. Spoločne sa nám to podarí. Mali by sme však už teraz všetkým mladým, Gréte, ale aj ostatným ukázať, že všetko toto je možné a že môžeme zvrátiť túto tendenciu, pokiaľ ide o klimatické zmeny. Ďakujem pekne v mene Renew, pani Rodriguez Ramos. Ďakujem pekne, pani predsednička. Drahí kolegovia, za moju frakciu môžem povedať, že ani žiadna inštitúcia, žiaden e, legislátor nemôže zostať bokom e, pri všetkých týchto klimatických zmenách, ktoré už spôsobili strašne veľa utrpenia. Veľmi dobre vieme, že máme veľmi málo času na to, aby sme, aby sme mali pod kontrolou o, o klimatické zmeny. Potrebujeme naozaj záväzné a veľké nástroje, ako aj opatrenia, oveľa viac, ako sme urobili doteraz. Občania z nich 90% eh, si myslí, že sú to naozaj vážne problémy, ale len mladí si myslia, že je to naozaj naliehavý problém, že naozaj sa nachádzame v krízovej situácii, v klimatickej kríze a preto eh, každý deň vychádzajú do ulic a žiadajú od nás, aby sme zareagovali. Potrebujeme naozaj si uvedomiť, že na planete, na našej planete príliš veľa odpadu tvoríme a príliš veľa energie míňame. A preto si musíme uvedomiť, že 89% toho, čo produkujeme, zahadzujeme. Ako môžeme byť schopní racionalizovať tento systém produkcie a tohto príliš, e, tejto príliš vysokej spotreby? Dá sa to formou obehového hospodárstva, recyklácie, e, predchádzaniu odpadov a tak ďalej. Proste všetko to, čo my používame, všetky tie prírodné zdroje, aby boli ochraňované, aby boli zachovávané a v rámci výrobného postupu, aby sme jasne povedali, že toto sú tie zelené cesty, to, čo si želajú naši občania a aby sme pracovali aj na dekor, dekarbonizácii e, vo výške 0%. Preto musíme zapojiť však všetky e, sektory, pretože toto je tak e, horizontálny, ako aj vertikálny problém. Avšak tuto je problém, pretože my nemáme záväzný um, nejaký vládny systém, ktorý by bol prírezového charakteru. Preto aj e, summit v New Yorku je veľmi dôležitý. OSN nám jasne povedalo, to, že momentálne potrebujeme oveľa viacej záväzných dohovorov dosiahnuť ich a hlavne ich implementovať. Preto Green Deal je naozaj vynikajúci plán, avšak musíme si uvedomiť, že toto je vlastne dohoda všetkých členských štátov a ak eh, k tomu nepristúpime, tak nikdy nezískame tieto dobré výsledky. Ďakujem pekne v mene skupiny Zelených. Dostáva slovo pán Eichhout na dve minúty. Eh, ďakujem pani predsednička, ďakujem všetkým za to, že eh, ste túto tému podporili na našom programe, pretože pod názvom naliehavá ekologická, klimatická ekologická situácia sa skrýva vec, ktorá, keď E, vás počúvam, pre mnohých neznamená až takú naliehavú záležitosť. Ale, a to je práve problém. Komisia totiž hovorí o cieľoch, ktoré sa e, zavádzajú alebo ktoré sa uplatňujú. Že dohodli sme sa na nich už pred 5 rokmi a medzi tým sa tá veda posunula. Ak si prečítate všetky vedecké správy, ktoré prichádzajú každý deň, tak e, tak vám to jasne ukáže tú naliehavosť, k ktorej čelíme. Toto je vec našej budúcnosti, ale aj príležitosti pre náš kontinent. Príležitosti zmeniť našu ekonomiku, dosiahnuť e, klimatickú neutralitu, ale vytvoriť aj nové pracovné miesta. Tie správy, vedecké správy a fakty sú. A napriek tomu sa rada stále nevie dohodnúť na otázke klimatickej neutrality. Možno v decembri, že ale trvalo vám to rok. A máme pred sebou ďalší rok, posledný rok, predtým, než sa začne uplatňovať Parížska dohoda. A my pôjdeme do budúcnosti s tými cieľmi, na ktorých sme sa dohodli pred 5 rokmi, to nie je nejaká, Na, to, tu nevidím nejakú naliehavosť, tú naliehavosť, ktorú od nás žiadajú občania. My musíme urobiť viac, tá naliehavosť musí byť e, jasnejšia a to nie len tu v rozprave v parlamente, ale aj v konaní rady, komisie, ale aj tejto snemovne samozrejme, pretože je krásne počúvať rozpravy, ktoré sa tu vedú, ale keď sa bavíme o politikách, tak ani táto snemovňa nerobí, čo by mohla. Teraz hovoríme o reforme polnohospodárstva. Polnohospodárstvo je veľmi dôležitým sektorom, ktorý môže prispieť k našim záväzkom v oblasti klíma. Ja teraz vyzývam kolegyňa a kolegov, aby e, nehovorili len na tomto fóre, ale aby zabezpečili svojim hlasovaním to, aby reforma polnohospodárstva smerovala k ekológii, aby nešlo zase len o dotovanie veľkých fariem. A posledná vec, v rámci obchodu. Snažme sa, aby aj naše obchodné dohody boli v súlade s ekologickými cieľmi. Zastavme alebo teda tá kapitola e, týkajúca sa ekologických e, cieľov, tá musí byť úplne záväzná. Skrátka, my tú agendu musíme tlačiť vo všetkých oblastiach. Of... Teraz menom e, skupiny Identita demokracia pani Sardone. Ďakujem pekne. Socialisti navrhli a získali to, že hlavnou témou tejto plenárky bude proste naliehavá klimatická situácia, ako aj ekologická kríza. Toto je opätovne eh, hľavica, ktorá sa venuje tými najchudobnejším, najslabším. Avšak eh, podľa mňa, eh, že aj E, treba si uvedomiť, že aj pravica sa venuje takýmto otázkam, tak e, sociálnym otázkam, ako aj platom a tak ďalej. Avšak už to nie je v móde. Avšak e, s Gretou a všetci tí ďalší študenti, ktorí sú za ňou a ktorí teraz manifestujú na uliciach, aby sa dostali zo školy, oni sú práve v tej prvej línii celej Európy. Európska komisia chce spustiť na celom kontinente realizovateľné klimatické programy. Avšak tie ciele sú nerealistické a sú tam častokrát zbytočné veci a častokrát chybné záležitosti. A e, v podstate všetko to je na náklady nás pracujúcich. Všetci chceme urobiť niečo pre životné prostredie, avšak na to potrebujeme politiky a slogan, že chodte a robte len všetko pre životné prostredie. Možno, že navrhnem to, aby sme revidovali priority, e, ktoré sa týkajú práve naliehavých otázok. Teraz menom európskych konzervatívcov a reformistov na 1,5 minúty. Pán kolega Hondra, ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. E, my sme konzervatívci, takže si určite e, myslíme, že by sme mali životné prostredie zanechať deťom nie v horšej, ale v lepšej situácii a kondícii, než sme ho zdedili, ale zároveň si musíme priznať, že E, tá zelená dohoda Green Deal bude veľmi drahá a že môže poškodiť práve ľudí z nízkych a stredných príjmových skupín, krajiny, ktoré sú zraniteľné v oblasti energetiky a v neposlednom rade môže ísť o zbytočnú snahu, keď Čína a USA a ostatní e, nebudú ťahať za rovnaký koniec povrazu. A preto si myslím, že treba dôkladne posúdiť naše aktivity a zatiaľ takéto posúdenie nevidím. Takisto treba nastaviť program toho, čo budeme robiť e, so zraniteľnými členskými štátmi a ľuďmi z nižších príjmových skupín v našich spoločnostiach a v neposlednom rade e, je nemá zmysel e, sprísňovať naše záväzky, ktoré sme si uložili na svoje plecia, ak tí ostatní to neurobia tiež. E, v Česku sa hovorí, že e, cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami a ja si pamätám prezidenta Macrona, ktorý implementoval maličké opatrenia, len, len drobnú časť toho, čo implementujeme my teraz a hneď mu vyšli do ulic žlté vesty. Takže ja predpokladám, že E, taký, takémuto e, veľmi rizikovému scenáru sa, ako, e, sa budeme chcieť vyhnúť. Ďakujem. Teraz menom skupiny Zjednotenej lavice a Severskej zelenej lavice pani Matias na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Vážený pán Oettinger, ja nebudem hovoriť, že som prekvapená, som skôr sklamaná hovoríme tu o naliehavosti klimatických a e, ekologických krokov a e, ukazujeme, že sú tu nové problémy a vy nám, vy nám hovoríte o riešeniach, ktoré sú zastarané a ktoré už dokázateľne nefungujú. E, hovorí sa o kvótach, obchodovaní s uhlíkovými emisiami. Toto sú všetko veci, ktoré sme už vyskúšali a nemôžeme riešiť túto naliavú situáciu ekologickými opatreniami e, bez toho, aby sme e, preverili ten existujúci systém. My musíme investovať do tejto, do tejto oblasti reálne prostriedky a musíme zabezpečiť, aby e, klimatické kroky boli spoločensky spravodlivé. Čiže mali by ste začať použi- počúvať ľudí a mali by sme túto planetu, nemáme ich viac, zanechali mladým ľuďom v dobrom stave. My môžeme hovoriť o novom zelenom, o novej zelenej dohode, len ak budeme mať reálny plán. Ďakujem veľmi pekne. Teraz za nezaradených na minútu a pol pani Evi. Ďakujem, pani predsednička. Ja súhlasím s ostatnými kolegami, s kolegyňou Matias, ktorá hovorí, že teraz hovoriť o ETS systéme je naozaj anachronizmus a že mali by sme sa venovať takému hospodárskému systému, ktorý e, by mal byť aktuálny. Myslím si, ako by sme sa vrácali dozadu. Mali by sme sa venovať naliehavým otázkam aj ísť dopredu. E, preto by som chcela spomenúť nasledujúcu tému, tému zeme pretože klimatické zmeny a boj za, proti klimatickým zmenám nemôže byť odtrhnuté od problému e, Zeme. Asi 2000 rokov trvá, kým sa vytvorí 5 cm úrodnej pôdy. A čo sa stalo pred niekoľkými dňami v mojom regióne v Lombardii a Ligúrii? Európska komisia sa domnieva, že, Euró- e, že e, strácame neviem koľko tisíc hektárov pôdy, hlavne tej ornej, každý rok. Len v Taliansku poľnohospodári trpia veľkou e- eróziou. Taliansko stráca asi 4 úradnej pôdy každý rok. To nie je problém len Talianska, ale aj Španielska a Francúzska. To sú tie isté klimatické e, podmienky a hlavne problémy. A pokiaľ hovoríme o biodiverzite, myslím si, že táto stratégia by mala byť pozorne e, uchopená, pretože problém pôdy a problém biodiverzity je úzko prepojený. Pokiaľ ide o uhlíkovú neutralitu vzhľadom aj na jednotlivé územia, toto je veľmi dôležité. Takisto až do roku 2030 je potrebné urobiť niečo preto, aby sme naozaj sa posunuli vpred. Potrebujeme holistickú politiku, ktorá by sa nevenovala len monokultúre, ale takisto aj biodiverzite ako také. For a minute and Teraz na minútu a pol pán Weiss. Pani Weiss, prepáčte, ospravedlňuje sa predsedajúca pani Weiss. Došlo k zmene rečníka. Ďakujem. Vážené poslankyňa, poslanci parlamentu, kolegyne, kolegovia, som rada, že sa táto otázka klímy dostala na program, pretože nie je asi vhodnejšieho času, čo skoro budeme mať pred sebou e, ekologickú dohodu a Budeme e, musieť hľadať e, najvhodnejšie nástroje, aby sme reagovali na tento problém. Ak to neurobíme, tak e, budem, bude to mať ďaleko siahle dôsledky. Ak sa nám to podarí nastaviť správne, tak zvýšime svoju konkurencieschopnosť zároveň počet pracovných miest. A klimatické výzvy sú vecou, ktorú by sme E, mali chápať ako výzvu aj kvôli 900 tisíc malým a stredne veľkým firmám, ktoré sú chrbtovou kosťou našej spoločnosti. My jednoducho musíme ukázať, že Európska únia chápe, že tohto problému sa možno chopiť e, kreatívnym spôsobom e, a že znižovanie emisí skleníkových plynov môže vytvárať pracovné miesta a viesť k ekonomickému rozvoju. Takže sú tu dve také dobré veci. Je to tá praktická logika a určité ideály. Ale Európska únia, ktorá verí v ideály slobodného obchodu, dokáže tento ekologický prechod zvládnuť úspešne. Ďakujem veľmi pekne. Teraz na dve minúty pani Guteland. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja chcem aby sme e, začali konať presne tak, ako keby nám horel dom. A ja som počula od komisie e, slova, ktoré ma veľmi nepotešili. A pritom tu hovoríme o našej klíme, o našom, doslova o našom dome. A vedecké správy e, jedna za druhou ukazujú, že Eh, sa bude treba viac snažiť eh, v Európskej únii, ale aj, ale aj v zbytku sveta, ak eh, sa chceme vyrovnať s touto klimatickou zmenou. Dá sa ľahko povedať, že sme bezmocní voči týmto globálnym zmenám, ale ja si myslím, že cez túto tmu už pomaly presvitajú prvé lúče nádeje v podobe inovácií a my by sme mali svetu ukázať, že to ide. To znamená, musíme začať robiť niečo konkrétne. Európska únia má veľmi špecifickú zodpovednosť a mala by e, sa jej chopiť. Jednoducho e, my musíme viesť príkladom a ukázať, že je možná ekonomická e, zmena, teda zmena v ekonomike a zároveň zvýšenie konkurencie schopnosti v celej Európe a ako sociálni demokrati vidíme veľmi jasne, že by sme mohli e, prevziať žezlo, ale znamená to, že Európska únia musí byť ambicioznejšia e, vo svojich cieľoch do roku 2030, e, kde by sme sa mali zaviazať k zníženiu o 55%, nie 40%. A tie dotácie, ktoré dnes sa rozdeľujú, ktoré vedú k podpore e, fosílnych palív, tomuto by sme mali zamedziť, pretože to je aktivita v priamom rozpore s tým, čo chceme dosiahnuť. E, a každý tu bude musieť niečo, niečím prispieť. Jednoducho to nepôjde bez toho, e, aby sa niektoré sektory úplne vyhli akékoľvek zodpovednosti, ako napríklad lodná preprava. Takisto letecká doprava bude musieť prispieť Jednoducho nie je možné, aby takéto sektory fungovali tak ako doteraz a aby nemuseli prispieť vôbec ničím. V Európe jednoducho musíme prevziať to žezlo. Ďakujem veľmi pekne. Teraz na minútu pani Šabo. Merci, Ďakujem pekne, pani predsedníčka, drahí kolegovia. Vzhľadom na klimatickú krízu si stále predstavujem to, že sme ako keby námorníci, ktorí vidia, že prichádza búrka a nestiahnu plachty roky, mesiace idú, prognozy sa stále zhoršujú, ale stále nestiahneme plachty a dokonca nestiahneme ani rýchlosť, tak ako by to bolo potrebné. Ale pritom je strašne veľa pozitívnych vecí pred nami. Máme tu, tu to všeobecné uvedomenie, ktoré je stále širšie a širšie. Veľa členských štátov, ktorí si dali za cieľ práve uhlíkovú neutralitu do roku 2050 a takisto aj predsednička budúcej komisie z toho urobila svoju prioritu. Veľa z riešení môže byť okamžite implementovaný, ako treba zvýšenie, zníženie rýchlosti lodí, ktoré by išli dvakrát pomalšie. To by predstavovalo až 20 zníženia alebo nižších emisí, alebo ešte lepšie riadenie energie, pokiaľ ide ide o energetickú úspornosť verejných budov. Avšak na to potrebujeme naozaj, eh, aby naozaj drasticky sa už znížili E, emisie skleníkových plynov už teraz. Ak chceme e, dodržať to, že do e, konca tohto storočia bude toto klimatické alebo oteplenie planete len 1,5 Vedci nám už hovoria teraz, že nemôžeme strácať ani mesiac. Aj v New Yorku to bolo jasné povedať, že Európska únia by mala byť lídrom, ak chce dosiahnuť tejto výzve, ktorej čeli jasný cieľ. Ďakujem. teraz vás poprosím na, jeden, na jednu minútu sa vyjadri pán Janik Žado. Ďakujem pekne, pani pre predsednička. E, je to naozaj naliehavé. Tá naliehavosť, o ktorom teraz hovoríme teraz, e, to nie je nejaká vedecká diagnóza. To všetci si uvedomuje. Musíme prejsť k činnosti, k akcii a ja som veľmi prekvapený, že pán komisár Oettinger, že vy ste nám podali síce bilanciu e, Európskej komisie, ktorá končí, ako keby to mala byť nejaká cestovná mapa v rámci klimatickej krízy. Avšak Európska únia nejde dobrým smerom. Ten návrh vašej komisie, pokiaľ ide o e, spoločnú poľnohospodárskú politiku, spôsobilo to, že to ešte posilnie e, emisie skleníkových plynov a takisto biodiverzitu a vôbec teda, vy to teda tvrdíte, ale vôbec to tak nie je. To bude úplný opak. Eh, hovoríte o posilnení biodiverzity, ale hovoríte, ale robíte niečo úplne iné. Využívate tisícky alebo priam miliardy eur pre banky. Avšak teraz potreba zachrániť eh, ich tak, že použijeme miliardy eur práve na klímu. Európska centrálna banka a takisto aj Medzinárodný fond môžu spolu zareagovať, e, začať investovať do izolácie verejných alebo celkovo všetkých budov, e, snažiť sa takisto aj e, venovať elektrickej energii a tak ďalej, zbaviť sa Putina a ďalších. A tak môžeme urobiť niečo preto, pre klímu, ale na to treba politickú vôľu. A teraz e, jednu minútu pani Grize. Katrín, ďakujem pekne, pani predsednička, drahí kolegovia. Všetci súhlasíme s tým, že hovoríme o ekologickej kríze. Oveľa menej však súhlasíme s tým, keď hovoríme o nejakých efektívnych opatreniach, ktoré by sme mali prijať. Hovoríme o zelenej planete, ale ako chcete získať miliardy eur na tento nový fond a keď sme neschopní vôbec zafinancovať o 10 krát nižšie projekty. Ako chcete e, toto všetko zabezpečiť a stále sa oháňate zamienkou ekológie? Na jednej strane by sme mali identifikovať e, nárast e, ľudskej demografie a takisto si stanoviť Eh, deglobalizáciu eh, medzinárodných tokov a takisto sa snaží niečo urobiť s našou produkciou, ale len národ, na národnej a regionálnej úrovni spolupráci, keď si jasne stanovíme, aké sú naše ciele, jedine tak budeme môcť čeliť ekologickým výzvam. Ďakujem. Ďakujem pekne na jednu minútu. Teraz pani Zalevská. Pani przewodniczący, panie komisarzu. Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, kolegyňa a kolegovia, je mi ľúto, že v tejto sále vidím tak málo kolegyň a kolegov, pretože toto je vec, ktorá sa dotýka detí, mladých ľudí a ostatných občanov, ktorí vychádzajú do ulic a demonstrujú a títo ľudia nečakajú, že tu budeme len debatovať, ale čakajú, že nás tu bude debatovať, keď už debatujeme aspoň o trochu viac. Ale očakávajú najmä jedno a to konkrétne plány, ktoré budú podporené aj finančnými záväzkami, takže chcem poďakovať všetkým tým, ktorí spomenuli e, Fond pre spravodlivú transformáciu, pretože podľa mňa práve toto je východiskom. Čo však máme teraz? Nemáme, dokonca nemáme ani e, plné kolegium komisárov a práve toto je téma, e, ktorú by sme mali riešiť s pánom Macronom, ktorý mal e, predložiť kandidatúru novej osoby e, do komisie, aby sme mali e, plne funkčné kolegium komisárov, aby sme tu nestáli na mieste, pretože treba sa pána sa spýtať, ako budú vyzerať tieto nové klimatické akty, ako chce distribuovať peniaze na ochranu životného prostredia. Pýtali sme sa ho, neodpovedal nám. A ja skutočne dúfam, že budeme, že začneme konečne spolupracovať v záujme ochrany životného prostredia. Ďakujem veľmi pekne a teraz na minútu a pol pani Házekam. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Keď vám horí dom, tak sa ráta každá sekunda, takže ako je možné, že tu už roky zasadáme a hovoríme o bezubých kompromisoch, zatiaľ čo nám horí svet doslova pred očami. Máme pred sebou obrovský problém a e, mali by sme asi e, vyhlásiť výnimočný stav pre klímu a pre biodiverzitu, pretože v tejto chvíli e, hrozí vyhnutiu hrozí vyhnutie miliónu druhov živočišných a rastlinných a my by sme mali e, začať konať na všetkých frontoch, e, pretože moja otázka je, ako je možné, že, mil, že Európa dáva miliardy eur na e, dotácie, ktoré sú vyslovene neekologické a porušujú, poškodzujú klímu na chovovacieho dobytka. My sme zvyknutí na lacné meso, ale chovovedzieho dobytka emituje viac e, skleníkových plynov než všetky, všetky motorové vozidla, lode, vlaky a lietadla spolu. Takže ako je možné, že komisár, e, pardon, navrhovaný komisár Timmermans popiera význam chovu hovedzieho dobytka z hľadiska príspevku ku skleníkovým plynom? A E, ako chceme e, klimatické ciele dosiahnuť, ak e, budeme prehliadať túto veľkú oblasť. A môžeme niečo robiť už teraz my ako spotrebitelia tým, že budeme jesť menej mesa, rýb alebo mliečných výrobkov. A toto nemusí trvať roky. Európa toto môže podporiť tým, že, že zastaví dotovanie propagácie mesa a mliečných výrobkov. Ja som preto toho názoru, že je treba zrušiť napríklad európske dotácie polnohospodárstva. Ďakujem pekne a na minútu a pol teraz pán Rowland, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. E, Všetky diskusie o klimatických zmenách hovoria o apokalyptických e, následkoch, keď drasticky nezmeníme naše energetické zdroje a životný štýl a rovnaký alarmizmus, e, ako bol na samite v Toronte v roku 1988, ktorý klimatické zmeny prirovnal k nukleárnej vojne. Hovoril, že do roku 2030 narastú výrazne teploty. No a teraz už dve tretiny tohto obdobia, a už sme na prešli dve tretiny eh, cesty do tohto obdobia a teplota narastla minimálne. novšie veci. Eh, vedci vlastne hovorili, že vstupujeme do krátkej alebo malej doby ľadovej a oni hovorili, že budú popol sypať na ľadové póly. Vtedy sa milia, milia sa aj dnes. Nuž, eh, Lankovič cyklus a eh, rôzne iné eh, teórie existujú v antropogenickom oteplovaní a tie sú nesprávne. A najväčší dopad klimatických politík je na náklady na život, priemysel, dekarbonizácia znamená jednoducho deindustrializácia No a tieto politiky nahradili tie obrovské daňové príjmy z fosílnych palív, keď daňoví poplatníci budú financovať obnoviteľné zdroje, ale nebudú z toho financované verejné, verejné služby. Nuž, toto sa zapíše do histórie ako eh, či podvod, ktorý kedy spáchali vlády. Ďakujem pekne a teraz na minútu a pol dostáva slovo pani McGuinness. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Myslím, že tu trochu zabudeme, že v reálnom svete sa dejú veci. Napríklad uh, doma sa zasada teraz uh, miestne zastupiteľstvo, aby rozhodlo o školeniach o klimatických zmenách pre svojich zamestnancov. Nuša, susedný okres má pracovnú skupinu pre energetickú udržateľnosť a pomáhajú občanom zateplovať svoje domy. Takže nebylme sa, reálny svet koná, ale musíme robiť oveľa viac. No a ja chcem hovoriť o tom, čo s tým budeme robiť. Už ukazuje sa prstom na to, čo sa nerobí, čo treba robiť a myslím, že z toho potrebujeme menej. My rozdeľujeme sektory a fragmentujeme e, v rámci sektorov, hlavne čo sa týka polnohospodárstva. No ja chcem veľmi jasne povedať, farmári vedia, že musia konať. Ale ak ich začneme do kúta a budeme ich obviňovať eh, za to, že sú problémom, tak nebudú súčasťou riešenia a preto musíme si dávať veľmi pozor na naše vyjadrenia. samotní farmári sú v veľmi ťažkej situácii, eh, protestujú a mm, majú smerovanie, takže musíme im dať nejaké smerovanie. Máme inteligentné polnohospodárstvo mm, tak ďalej. No a ja súhlasím, že potrebujeme spoločnú polnohospodárskú politiku, ktorá bude environmentálnejšia a musíme vyslať aj eh, silné signály tým ľuďom, ktorí eh, konajú. No, štatistiky sú následovné 70 globálneho polnohospodárstva, kontrolujú tri spoločnosti, 90 eh, osiu spoločnosti a najväčší eh, maloobchodní predajcovia v členských štátoch majú spoločný 60 obrat na trhu. To je nesprávne, musíme to napraviť predtým, než sa nám podarí napraviť alebo bojovať skutočne proti klimatickým zmenám. Ďakujem pekne. Na dve minúty teraz pani Bonafé, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, drahí kolegovia. Či už to bude dneska naliehavá otázka, ekologická kríza, toto je fakt, ktorý musíme vážne pristupovať. Avšak eh, zvýšenie teploty nám ukázalo, že za posledných 5 rokov eh, sa zvýšila teplota naozaj bezprecedentne. Každý európsky občan nikdy nezažil takúto skúsenosť, že sú rôzne prírodné katastrofy, ktoré tu prichádzajú, ktoré sú naozaj mimoriadné. A máme tu asi 2,5 miliardy od roku 2007 a potom 7 miliardov, ktoré sme venovali otázkam klímy. A teraz to bude 10 miliard. A teraz, ak chceme zachovať planétu a kvalitu nášho života pre budúce generácie, tak potrebuje naozaj zmeniť našu paradigmu, pokiaľ ide o náš vývoj. Už teraz musíme zareagovať v klímy, klí, otázke klímy a to tak, aby sme otázku klímy dali do každého sektora ako prioritu. Potrebujeme urobiť viac, musíme brániť životné prostredie a biodiverzitu, ale takisto si myslím, že tu máme aj e, ďalšie výzvy, ako je trvalo rozvoj a takisto mobilita či čistá ener- e, elektrická energia, oveľa integrovanejšie a efektívnejšie dopravné systémy a tiež na spoločné zdieľanie e, dopravných prostriedkov. Na to však potrebujeme aj nové kompetencie, ako aj inovácie všetkých týchto prostriedkov. Myslíme na e, obehové hospodárstvo, potrebujeme nové laboratória, e, kde by sa, ktoré by sa venovali spracovaniu prvotných eh, odpadov, pretože toto je zásadná otázka. Potrebujeme nové profesie. Avšak ak chceme naozaj všetko toto eh, zohľadniť a potom pokračovať tak, ako by sme bez toho, že by sme nemali dostatočné zdroje, to sa nedá nič urobiť. Ursula von der Leyen povedala, že toto všetko bude financované v rámci viacročného finančného rámca. Ten by mal byť však ambicioznejší eh, Teraz by som chcela povedať niečo, čo povedala jedna fyzička, Michel George. Ak chceme nové planéty, ktoré by sme mohli obývať, tak môžeme si robiť, čo chceme. Avšak ak nie, tak musíme naozaj sa snažiť brániť našu planétu. A už teraz ju začneme chrániť. Nie len kvôli Grete, ale aj kvôli našej budúcnosti. Thank you for... Ďakujem pekne. A teraz na jednu minútu pán Štefanuta, nech sa páči. Vážená pani predsedníčka, vážený pán komisár Oettinger, vždy, keď sa hovorí o klimatických zmenách, tak sa pozriem na galériu na mladých ľudí, pretože o nich práve teraz hovoríme. No a ja im chcem povedať jednu vec jasne. Európska únia e, je gigantom v oblasti zmierňovania klimatických zmien, ale rovnako je trpazlíkom v prispôsobovaní sa klimatickým zmenám. Klimatické zmeny sú skutočnosťou a my robíme veľmi málo na to, aby sme sa im prispôsobili. Musíme sa prispôsobiť klimatickým zmenám v spôsobe, ako staviame domy, musíme predchádzať klimatickej migrácii, stavať hrádze, predchádzať požiarom, Eh, zazeleniť strechy v našich mestách. Eh, nuž eh, zmierňovanie a adaptácia sú prepojené. Izolácia domov vo Francúzsku na zníženie e, skleníkov plynov je tiež prispôsobenie na klimatické zmeny, ale momentálne len 3 našich štrukturálnych fondov klímu súvisia s adaptáciou. V nadchádzajúcom viacročnom finančnom rámci, vážený pán Oettinger, použijeme peniaze na to, čo je skutočne potrebné. Ďakujem pekne. Na jednu minútu teraz dostáva slovo pán Blos. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, vážený pán komisár. E, klimatická kríza nie je žiadnou prírodnou katastrofou, nie spôsobili ju sám človek a je výsledkom uh, nesprávnej politiky. No a na to, aby sa to zmenilo v septembri, 4,5 milióna ľudí v Európe vyšlo do ulic Ďakujem pekne Fridays for Future, ďakujeme eh, za každý transparent, za každý piatok, kedy vychádzate do ulice a poukazujete na eh, vedu, pretože tá hovorí jasným, eh, jas, jasne. Už nemôžeme postupovať takto chaoticky, ale doteraz k klimatickým, klimatickým zákonom komisie máme len prázdne slova. 4,5 miliard eur sa investuje súčasne do škodlivých projektov No a tak eh, sa nám nepodarí dosadnúť klimatickú neutralitu. No a sociálni demokrati chcú viesť debatu, to je síce milý, milé, ale diskusie nestačia. My musíme začať konečne aj konať. Ďakujeme pekne a teraz na jednu minútu dostáva slovo pani Limer, nech sa páči. Ďakujem pekne. Keď tu tí klimatickí neurotici eh, neustále hovoria o klimatickej katastrofe, tak vždy v súvislosti eh, s obsahom CO2 v našej atmosfére, no aj tu eh, len za posledných 150 rokov. A to z dobrého dôvodu, pretože keď sa pozrieme do histórie našej planéty, tak by sme zistili, že v minulosti objem CO2 bol oveľa vyšší, ako je dnešná, dneš, dnes naš, dnešná koncentrácia No a neexistuje žiadna proporcionálna korelácia medzi CO2 a teplotou. Pozrime sa napríklad na tú hysterickú, hysterický predpoklad, že 100 častíc 100 ppm by znamenalo, alebo zvýšenie o 100 ppm by znamenalo zvýšenie o 1 stupeň Celzia, no a to by znamenalo, že v časti v období dinosaurov bola táto hodnota 2000, no a tá teplota by musela byť o 32 stupňov vyššia priemerná, čiže zhruba 50 stupňov Celzia. No ja viem, bolo to veľmi veľa čísiel za uh, taký krátky čas. Viem, že to uh, je pre niektorých politikov veľa. Klimatické zmeny sú pravidlom a výnimkou. My urobíme dobre, ak sa zmenám klímy prispôsobíme. Uh, boj klimatických Don proti klíme, uh, to sa dá len prehrať. Ďakujem pekne. For one minute, Mr. A teraz pán Terč na jednu minútu. Yo creo que todos, todos deberíamos eh, eh, ver... Myslím si, že my všetci sa mus, musíme e, začať konečne počúvať, čo sa tu hovorí. A musíme si dať pozor, aby to neskozlo celé do magie a ideológie. My sa jazykovo vzdialujeme stále viac eh, od racionality, od jasného jazyka rozumu. Všetko je to stále radikálnejšie a ideologickejšie práve v oblasti klímy. Musíme dbať na to, aby diskusia eh, zostala racionálna, aby, eh, aby neskosla do ideológie. tí, ktorí zastávajú iné názory, eh, by nemali byť vytlačaní na okraj a mm, musíme